Verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen, einen schönen guten Morgen. Vážení kolegovia, dobré ráno vám prajem. Zasadnutie parlamentu sa začína. Prvý bod dnešného programu je rozprava o dohode so Srbskom. Máme tu odporúčania pána Kacina o stabilizačnej a asociačnej dohode so Srbskom. Máme tu vyhlásenie Rady a vyhlásenie komisie k stabilizačnej a asociačnej dohode. Prvým rečníkom je pán Kačin, je spravodajcom. Nech sa páči, máte 4 minúty. Vážený pán komisár, vážení zástupcovia belgického predsedníctva, Vážení kolegovia, stabilizačná a asociačná dohoda medzi Srbskom a EÚ bola podpísaná v apríli roku 2008. Predbežná dohoda e, bola v platná od roku 2009 a proces ratifikácie začal v septembri roku 2008, keď srbský parlament po prvý raz ratifikoval túto dohodu. Čo to znamená? Znamená to ekonomický a politický rámec spolupráce bez ratifikácie totiž nebolo možné pokračovať s integračným procesom Srbska. Správa nebola prerokovaná náležitým spôsobom a ratifikačný postup sa zastavil, pretože boli prekážky, ktoré, na ktoré poukázal Medzinárodný tribunál pre bývalú Jugosláviu. Rád by som vás všetkých vyzval, aby sa pokračovalo v započatej práci, pretože ak e, tieto prekažky prekonáme, bude možné vyslať silný signál o tom, že Srbsko je súčasťou Európy. To ešte stále nebude koniec ratifikačného procesu. Uznesenie, o ktorom budeme hlasovať zajtra, musí vyslať posolstvo o podpore Srbsku na e, dlhej ceste Srbska k európskej integrácii. Dlhý čas bolo Srbsko izolovanou krajinou, ktorá čelila mnohým výzvam. Za ostatné dva roky sme boli svedkami politizácie tejto situácie na vnútroštátnej scéne v Srbsku a Srby musia ukázať, že ich odhodlanie pre európske hodnoty úspešne završí všetky započaté procesy reformy a odstráni prekážky. Môžem spomenúť aj pozitívny vývoj. Srbsko je ochotné prijať kompromis pri uznesení o Kosove e, v OSN v roku 2010 a toto vyhlásenie sme všetci privítali. V Srbsku už nie je povinná vojenská služba a generácie mladých Srbov teraz majú lepšiu šancu venovať tento čas radšej vzdelávaniu než službe vo vojsku. Ďalším pokrokom Srbska je vzácný je fakt, fakt, že dvaja zločinci sú ešte stále na uteku, je jednou z prekážok ktoré bránia Srbsku napredovaniu. Sú to utečenci pán Radko Mladič a Goran Hadžič by sa ešte stále neprihlásili a my voláme po spolupráce srbských ustanovizní s HAGOM, pretože prokuratúra Medzinárodného trestného tribunálu hovorí, že toto je stále nevyriešená záležitosť a treba vykonať náležité kroky, aby bolo možné postúpiť ďalej a e, optička je na strane na dvorci Srbska. Žiadny kandidát predtým eh, nemohol byť prijatý do rodiny európskych štátov, kým nepreukázal, že spolupracuje s Hakským tribunálom úprimným náležitým spôsobom. Čo sa týka vydania zločincov, tu eh, ne, nemôže prísť k žiadnemu kompromisu. Významný posun sa pozoroval aj vo vzťahoch na Západnom Balkáne medzi Chorvátskom a Srbskom sa vzťahy usporiadali a takisto sme pozorovali nový podnet k zmiereniu v regióne medzi štátmi. Napriek tomu tu stále existujú výzvy a Srbsko musí zaujať konštruktívne stanovisko pri svojom postoji pri svojom postoji ku Kosove a je nevyhnutné, aby celý región napredoval, keď sa táto prekažka odstráni, inak sa napredovať nedá. Srbsko sa istým spôsobom správa z, k Bosne a Hercegovine a tu tiež vzťahy treba vylepšiť, aby bolo zmierenie nastolené a vstup do Európskej únie možný. Pán minister Dury má slovo. Vážený pán, pani, vážená pani predsedajúca, je pre mňa cťou byť opäť v Európskom parlamente v, mojom, v mojej novej funkcii. Dúfam, vážení členovia, že mňa ako Eh, bývalej, eh, že teda, keďže som bývala členka parlamentu, tak eh, uvidíte, že sme naklonení naozaj spolupráci s parlamentom a vstupujeme do tohto 6-mesačného predsedníctva s veľkými očakávania. Teraz budem hovoriť po maďarsky. Vážené dámy, vážení páni, Som rada, že sa môžem zúčastniť tejto debaty a parlament bude hlasovať o, o stabilizačnej a asociačnej dohode medzi európskymi spoločenstvami a Srbskom. Chcem využiť túto príležitosť, aby som e, zablahoželala Jilkovi Kačinovi, spravodajcovi za Európsky parlament, ktorý e, vypracoval túto vynikajúcu správu e, a táto správa správa je priaznevo naklonená aj integračnému procesu medzi EÚ a Srbskom. E, Srbsko práve tak ako iné krajiny e, sa zapojili do perspektívy európskej e, integrácie. V súvislosti s týmto stabilizačná a asociačná dohoda je dôležitým krokom na ceste Srbska do únie. Všetko toto poukazuje na pevné vzťahy medzi spoločenstvami a Srbskom a e, takisto vytvára predpoklad stabilných vzťahov medzi obidvoma stranami a samozrejme, že nový kontext tu prináša aj obchodná dohoda a vytvorenie bilaterálnych obchodných vzťahov. To povedie k využitiu významných obchodných a ekonomických výhod, najmä zo strany Srbska a malo by to pomôcť srbskej ekonomike a malo by to prispieť aj k tomu, aby sa Srbsko stalo e, funkčnou trhovou ekonomikou. Rovnako Únia a Srbsko v budúcnosti by e, mali e, reštrukturovať posilnenú spoluprácu. No a na záver, i keď nie menej dôležitá vec, je boj proti e, čiernemu obchodu a e, prijať príslušné opatrenia v oblasti ochrany životného prostredia. V júli 2010 došlo k začiatku, započatiu ratifikačného procesu so Srbskom. Doteraz 11 členských štátov, medzi nimi Maďarsko, túto dohodu už v svojich parlamentoch ratifikovalo a dúfame, že v krátkom čase dôjde k ratifikácii tejto dohody vo všetkých členských štátoch. Rada priaznivo prijala e, E, možnosť, že do konca roku 2011 by sa e, vlastne tento proces mal e, ukončiť a od 1. januára 2012 by sa malo Srbsko stať skutočne asociovaným členom a vlastne môže od tejto chvíle urýchliť prípravy k vstupu do EÚ. Tento proces bude urýchlený podporou schválenia, ktoré vlastne e, prebehlo začiatkom decembra na výbore AFED, kde naozaj bola podporená e, táto požiadavka. Rada minulý rok požiadala Európsku komisiu, aby pripravila správu a táto správa bude pripravená E, podľa očakávaní v druhej polovici roku 2011. Všetci vieme, že v Srbsku integračný e, proces e, vedie k mnohým východa, výhodám, ale krajina by mala previesť takisto dôležité reformy, napríklad právny štát, administratíva, reforma súdneho systému, boj proti korupcii a organizovanému zločinu a rovnako aj spolupráca s Medzinárodným súdnym dvorom, ktorý rieši kauzy spolupráce spojené s bývalou Jugosláviou. Ako už odznelo v správe pána Jelka Kačina, integračný proces bude závisieť aj od e, hore uvedených alebo spomenutých oblastí, ale musím povedať, že v týchto oblastiach došlo k veľkému pokroku. Chcem však pripomenúť, že minulý rok Srbsko urobilo historické kroky v oblasti e, uzmierenia so svojimi susedmi E, vieme, že v lete 2010 Srbsko e, na základe týchto e, krokov mohlo otvoriť dialóg na základe rozhodnutia OSN medzi Prištinou a e, Belehradom. E, takisto významnú úlohu tu zohrala pani Catherine Ashton a štruktúra tohto dialógu poskytuje možnosti tak pre Kosovo, ako aj pre Srbsko, aby sa mohli ešte navzájom priblížiť. A na záver malá úvaha. Som presvedčená, že Európska únia bude udržiavať dôveryhodnosť možností prístupu Srbska. Tieto možnosti sú v našich rukách a som presvedčená, že ak sa nám podarí uzavrieť e, prístupové rokovania s Chorvátskom. To bude zároveň veľmi silné posolstvo pre Srbsko, že tento proces prebieha, je živý a že balkánske krajiny majú svoje miesto v Európe. E, pani predsedajúca, dámy a páni, e, rok 2011 bude dôležitým rokom pre Srbsko, ponúka mnoho víziev a možností. Vítam všetky možnosti, ktoré ponúka táto správa Srbsku, aby sme v spoločnej Európe mohli spolu so Srbskom budovať spoločnú cestu do budúcnosti. Ďakujem. Für die Kommission erhält nun das Wort Herr Kommissar Fühle. Bitte sehr. Ďakujem pekne a teraz odozdávam slovo komisárovi Fülemu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení členovia Európskeho parlamentu. Je to pre mňa veľká čest a potešenie, že môžem dnes vystúpiť v Európskom parlamente ohľadom témy stabilizačnej a asociačnej dohody so Srbskom. Tiež by som sa chcel veľmi poďakovať spravodajcovi pánovi Jelkovi Kačinovi za jeho správu o tomto procese európskej integrácie Srbska. Stabilizačná asociačná dohoda je hlavným krokom vpred pre Srbsko na jeho ceste smerom k EÚ. Základným cieľom tejto dohody je vydláždiť cestu pre ďalšiu európsku integráciu a pripraviť Srbsko pre členstvo v EÚ. Tento dôležitý mílnik by mal posilniť a povzbudiť Srbsko, ktoré sa snaží podporovať zmierovací proces v regióne. Stabilizačná asociačná dohoda to je obsiahly medziinstitucionálny rámec, obnovený rámec pre dialog a e, týka sa väčšiny európskych politických oblastí a tiež vy, sa vytvára e, špecifický orgán, e, spoločný medziparlamentný výbor. Sme svet, je tu potreba alebo cieľ vytvoriť spoločnú, spoločný obchodný priestor, zónu voľného obchodu, a takto priblížiť ešte viac Srbsko k Európskej únie. Táto dohoda môže podporiť investície, predovšetkým priame zahraničné investície, ktoré určite kľúčovo prispejú k rastu srbskej ekonomiky a pomôžu Srbsku prejsť k fungujúcej eh, trhovej ekonomike. Aké sú výhody tejto dohody pre EÚ sú nesmierne dôležité. Srbský trh sa otvára európskemu dovozu. Vysoké clá sa počas niekoľkých rokov odstránia okrem niekoľkých veľmi senzitívnych polnospodárských produktov, okrem toho Srbsko sa bude postupne zaradzovať do zóny voľného trhu, fungujúcu trhovú ekonomiku a lepšie prostredie pre investície a podnikanie. Ochrana eh, duševných práv, vlastníckých práv, eh, tomu sa tiež venuje pozornosť a eh, približuje sa to európskym štandardom. Takisto Verejné obstarávanie je otvorené aj európskym um, firmám. Táto dohoda má ešte ďalšie výhody pre Európsku úniu, pretože uľahčí spoluprácu v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, životného prostredia, dopravy, colnej, uh, colných záležitostí a tak ďalej. A preto prispeje k tomu, že naše politiky na juhu budú dôveryhodnejšie a efektívnejšie. Tiež je dôležité spomenúť, že e, Srbsko, sa parti- Srbsko participovalo e, na e, interinstitucionálnej dohode, ktorá bola podpísaná vo februári 2010. Teda Implementovalo sa to ale už skôr, už od roku 2008. Zatiaľ sú výsledky pozitívne. Od 14. júna 2010, keď sa rada rozhodla spustiť ratifikačný proces dohody. 9 členských štátov ratifikovalo túto dohodu a dve ďalšie krajiny si už zabezpečili schválenie e, parlamentom. A preto si myslím, že dnešné hlasovanie v parlamente by malo ďalej posilniť, povzbudiť tento proces a priniesť e, jednoznačnú podporu vo všetkých politických skupinách. A ja dúfam, že potom bude nasledovať čoskoro aj ratifikácia v ďalších členských štátoch. Pani predsedajúca, vážení členovia Európskeho parlamentu, na záver by som sa chcel zamerať na návrh uznesenia o európskej integrácii, o procese európskej integrácie Srbska a tiež prispieť k dnešnej politickej debate, za ktorú ďakujem spravodajcovi pánovi Kačinovi. E, táto dohoda vyšle posolstvo o podpore e, vzťahov EÚ a Srbska a tiež vyjadrenie pomoci e, pri riešení kľúčových otázok. Myslím, že to prichádza naozaj vo vhodnom čase v tomto kontexte, e, keď je Srbsko kandidátskou krajinou EÚ. Ja som v novembri minulého roku bol v Belehrade, keď som sa a rozprával som sa s e, podpredsedom vlády a s ministrom pre európsku integráciu, e, naozaj Srbsko veľmi e, usilovne pracuje na odpovediach na otázky, ktoré som tam predniesol 30 decembra bol vypracovaný, bude vypracovaný akčný e, plán. E, Európska e, komisia preskúma odpovede srbských predstaviteľov a vypracuje analýzu a zhodnotenie tak, aby v druhej polovici 2011 mohla priniesť svoj posudok. Vážená pani predsedajúca, vážení členovia parlamentu, ako povedala moja maďarská kolegyňa, rok 2011 je dôležitým rokom pre Srbsko a pre Európu teda pre Európsku úniu. Je to rok príležitostí, ale aj dôležitých otázok. Naše ciele sú známe a boli stanovené. A na Srbsku, Srbsko je teraz na ťahu, aby splnilo tieto kritéria, aby splnilo svoje ciele a tak pokračovalo v procese európskej integrácie. Ja som presvedčený, že s našou podporou Srbsko bude naďalej podnikať tie správne kroky a ešte viac sa priblíži k členstvu v EÚ. Toto vyšle pozitívnu správu celému regiónu v čase, keď potrebujeme potvrdiť e, jeho európsku perspektívu, aby sa zabezpečila prosperita a mier na Západnom Balkáne. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz prechádzame k rečníkom za jednotlivé politické frakcie. Najprv máme zástupcu EPP. Nech sa páči. You, Ďakujem, pán predseda, pán minister, pán komisár. Správa o Srbsku je podľa mňa výborná. Gratulujem pánu spravodajcovi Kačinovi. Srbsko pravdepodobne sa konečne rozhodlo, že skutočne chce pre seba európsku budúcnosť. Väčšina politikov verí, že to je tá najpriaznivejšia možnosť zo všetkých. Toto odhodlanie treba vnímať vo svetle búrok ostatných dvoch dekád, ktoré Srbsko zažilo a takisto po, pod komunizmom, rozpadom Juhoslávie, bombardovaní v roku 1990, mafia, kriminalita, násilie, utečenci, vláda Miloševiča. A je to dosť deprimujúca diplomatická história, keď sa obzrieme. Pre Európu je teda veľmi dobrým signálom, že sa Srbsko rozhodlo stať faktorom stability vo svojom regióne. Zostávajú tu dva hlavné politické problémy, Radko Mladič, ktorý by mal byť vydaný do Hágu a vzťah k nezávislému Kosovu. Obidve tieto veci predstavujú psychologickú bariéru. Mladič má svojich ochrancov a Kosovo sa naozaj vytrhlo z zo svojej územnej e, celistvosti Srbska a preto takéto niečo je vždy bolestivé pre väčší štát, od ktorého sa menšia časť oddelila. Je treba posunúť na vyšší úroveň verejnú administratívu, zreformovať ministerstvo spravodlivosti, nastoliť trhové podmienky a zaujať otvorený postoj Srbov voči svojej minulosti, vrátanie otvorenia archívov. Vyhliadky Srbska na ceste do Európy sú dobré. Ak bude odhodlané tak úlohy, ktorým čeli elita srbská, si elita vezme za svoje, pretože už teraz vidí, aké sú to úlohy a ak sa odhodlá, tak by cesta mala byť hladká. Má kandidátsky status a cesta do Európskej únie nebude jednoduchá, ale aj Európa bude mať prínos, ak bude Srbsko demokratické. Ďakujeme veľmi pekne, hovorí predsedajúca. Kým budeme pokračovať so zoznamom rečníkov, rada by som privítala host ťa, ktorý počúva naše debaty. Pán Dželič, ktorý je zástupcom premiéra Srbska, počúva naše rokovanie.